prijaté texty sú už k dispozícii. Chcem sa spýtať, či sú nejaké námietky. Nie sú. Takže týmto považujeme protokol za prijatý. Predseda dostal od rady